was in a good mood. Um, well, that I wouldn't say. Buenos días. Bonjour. Espero que el paréntesis de Pascua haya sido gratificante. Dúfam, že veľkonočné sviatky boli pre vás veľmi príjemné pre všetkých kolegov z Výboru pre občanské slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. A že ste teraz e, e, plný síl, aby ste začali e, s našou prácou. Pred nami máme, ako vždy, ako zvykneme, veľmi nabitý program a chceme vás poprosiť o spoluprácu, aby sme mohli zvládnuť dostatočne tento program a veľmi účinne. Prvý bod, ktorým začneme, je prijatie programu schôdze. Chcem vám poznamenať to, že bod 8, ktorý e, zahrňa správu pani Gál o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod bude odložený, pretože spravodajkyňa nie je prítomná na tomto zasadnutí a to isté platí pre bod 19. Smernica o rozšírení spôsobnosti na osoby používajúce medzinárodnú ochranu Klóda Moraes ak nemáte žiadnu poznámku, tým pádom považujem toto za schválené. Nie sú tu žiadne oznámenia predsedu. E, tým pádom môžeme pristúpiť k schváleniu zápisníc z predchádzajúcich e, schôdzich konaných. Teraz e, mi tu dali poznámku, že ak nemáte žiadne pripomienky k bodu 3 ešte do konca tohto zasadnutia, k bodu 3 programu schôdze. Ide o schválenie zapisnice. Tak budú považované za schválené. A teraz pristúpime k bodu 4. Ide o vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov v Jeho cieľom je prezentácia návrhu, ktorý bol pozmenený a spravodajcu máme pána Diaz de Mera. Takisto je tu pán Bradley, ktorý je zastupca právnickej služby De manera que quizá antes de escuchar al ponente... Možno predtým, keď si vypočujeme pána Diaza de Mera, tak najprv bude hodné, aby sme si vypočuli názor právnickej služby pána Bradleyho. Ak je tu prítomný, chcete sa k tomu vyjadriť, pán Bradley, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Vážne pán predseda, z 5. marca vo svojom liste sa pýtali otázku, ktorá nie je taká jednoduchá a uvidíme teraz prečo. Pokiaľ ide o zmluvu, o judikatúru súdu, nemáme priame usmernenia v e, otázkach, ktoré ste položili. V podstate vaše otázky sa týkajú použitia terminológie e, nezákonné pristahovalectvo v tejto zmluve v porovnaní s inými alebo obdobnými výrazmi, ktoré nemajú takúto, e, takýto morálny nábyt ako nepravidelné alebo tajnej migrácie. Je to komplikované dvomi faktormi. Poprvé, terminológia v zmluve nebola upravená samotnou Lisabonskou zmluvou, aspoň v niektorých jazykových mutáciách, zatiaľ čo stála, e, terminológia sa stále používa v nariadení a v návrhu komisie. Druhé hľadisko spočíva v tom, že aj po týchto úpravách terminológia nie je zasoladená e, podľa jednotlivých jazykových verzií a vo všetkých ustanoveniach a preto najprv sa pozrieme na anglickú verziu. Nezákonné pristahovalectvo sa používa v dvoch ustanoveniach článku 79 o zmluve o fungovaní, v zmluve o fungovaní únie, čo je právnym základom návrhu nariadenia, o ktorom e, podáva správu pán spravodajca. V článku 79.1 sa to používa na to popísanie cieľov e, e, imigračnej politiky únie, vrátanie predchádzania a ďalších opatrení na boj proti nezákonnému pristahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. Rovnaký e, výraz sa používa článku 79.2, kde sa uvádzajú konkrétne opatrenia, ktoré môžu byť prijaté zákonodárcom, vrátane v podoceku C opatrení, ktoré sa týkajú nezákonného pristahovalectva a nepovoleného pobytu. Podľa nás, pán predseda, pojem nezákonné pristahovalectvo v 79.1 sa používa vo všeobecnom e, zmysle e, na popis všetkých fóriem e, pristahovalectva, kde z nejakého dôvodu nie je súhlas s príslušnými ustanoveniami. A môžeme si predstaviť tri situácie, pri ktorých občania tretich krajín sa ositnú na území únie v nepravidelnom stave. Napríklad to sú ľudia, ktorí nezakonne vstúpia za použitie e, falšovaných dokumentov, alebo ľudia, ktorí vstúpia legálne a ktorých e, právo na pobyt e, vyprší. A takisto sú to ľudia, ktorí nedostanú e, právo na azyl. Čiže e, pojem nezakonný sa používa vo všetkých e, jazykových verziách. To je napríklad imigracion ilegal po španielsky, imigracion ilegal po francúzsky illegal Anweidung po nemecky a podobne. E, neplatí to však e, na druhej strane v prípade článku 79 odsek 2 e, pod odsek C. Napríklad toto ustanovenie vo všetkých jazykových verziách, ktoré sme si pozerali, rozlišuje medzi dvomi formami ne, neupraveného pobytu. Po anglicky je to illegal immigration and unauthorized residence. Navyše nie všetky jazykové E, jazykové verzie používajú e, pojem nezakonný. Niektorí používajú tajné e, pristahovalectvo alebo nepovolený pobyt. V niektorých verziách sa používajú v oboch prípadoch nezakonný alebo nezakonný pobyt alebo tajný vstup. Podľa nás, keď sa príjmajú konkrétne opatrenia v prípade pristahovalectvu a pobytu občanov tretich krajín, je možné použiť nerovnaké termíny na rozdiel 79.2c za predpokladu, že je to z jazykového e, hľadiska priateľné a že príslušné koncepcie sa správne použijú v legislatívnom texte. Ináč povedané, e, zákonodárca sa môže vyhnúť pojmu illegal immigration, keď e, spomína nejaké formy neupraveného pobytu občanov e, tretich krajín na území únie. Na druhej strane však keď konkrétne legislatívne opatrenia používajú výraz nezákonné pristahovalectvo vo všeobecnom širšom e, zmysle článku 79.1, e, odporúča sa e, použiť tento význam. Ide o princíp právnej istoty, čo je obzvlášť dôležité v tejto oblasti, kde, sú, existu, kde existujú rozdiel medzi jazykovými e, mutáciami a nesúlad použitia termínov. E, už sme povedali, že všetky jazykové verzie článku 79.1, kde sa používa nezákonné presťahovalectvo vo všeobecnom pojme, eh, používajú ten istý termín. A teraz návrh upraviť 377 eh, z roku 2004. Tam sa používa iba výraz eh, nezákonná migrácia jedenkrát. V tomto návrhu sa tento výraz používa iba jedenkrát. V novom znení článku 6 kde sa spomína o správu o záležitostiach, ktoré súvisia s nezákonnou migráciou a v článku 7.1.1 sa rozlišuje medzi nezákonným predstavovalectvom a správou zákonnej migrácie. Zdá sa nám, že keď sa použije iný výraz ako illegal immigration, nezákonná migrácia, potom by to spôsobilo zmetok, pretože by sme nevedeli, či sa to týka nepovoleného pobytu. A E, tento rozdiel sa jasne robí v článku 79.2c. Teda, aby som to zhrnul, e, e, v naredení 377 tento výraz sa týka všetkých fóriem nezákonného pristahovalectva a podľa nás bolo by nevhodné bolo by vhodné použiť všeobecný pojem nezákonnej migrácie v tomto kontexte a nepravidelná alebo tajná imigrácia alebo nepovolený, neupravený pobyt e, použiť na popis konkrétnej situácii v konkrétnej legislatíve. Dúfam, že som do určitej miery to vysvetlil, pán predseda, ale som samozrejme pripravený zodpovedať prípadné otázky. Ďakujem. Thank you, Mr. Bradley. Ďakujem pekne, pán Bradley. A teraz si vypočujeme spravodajcu pána Diaza Demera a potom budeme mať Eh, vyjadrenia jednotlivých eh, zastúpení predsedníctva, ako aj eh, komisie. Pán Diaz de Mera hovorí. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem takisto pánovi Bradlimu, ako aj právnej službe parlamentu za to, že na základe našej žiadosti sa tu zúčastnila takisto a za ich úsilie interpretovať právnicky tento dokument za jeho prácu, ktorú urobil ohľadom otázok, ktoré sme mu položili či bude právne e, korektné využívať e, termín buď nelegálny, nezákonný, alebo aký termín. V skutočnosti momentálne máme pred sebou niečo, čo prekračuje hranice čisto právnické oblasti. Ide tiež o aj akýsi, akési vyjadrenie e, názorov a všeobecný názor je to, že vlastne hlas parlamentu, alebo nový hlas parlamentu cez Lisabonskú zmluvu je oveľa silnejším hlasom. Je to hlas, ktorý musí byť vypočutý a braný do úvahy. Ako príklad môžem povedať práve o, ohľadom sily tohto hlasu. Môžem spomenúť to, že rada súhlasí s touto zmenou návrhu nariadenia za pol hodinu sme dospeli k dohode so všetkými o, e, zastupcami rady. Zdá sa, že ide o otázku, ktorú sme vyriešili veľmi rýchlo. Parlament a tento výbor musel mať štyri zasadnutia, za- pracovné zasadnutia, ktoré boli veľmi intenzívne a jedno e, zasadnutie spravodajcu a tieňového spravodajcu a teda nejde teda o otázku menšieho významu alebo mm, nezákonnú alebo neoficiálnu otázku, pokiaľ ide z právneho hľadiska, ale takisto aj z hľadiska komisie, ktorá pre nás je dôležitá, pretože komisia nemá rada význam nezákonný alebo nelegálny, keď ide o osoby, ktoré podľa nášho úsudku môžu byť e, e, osoby, ktoré sú e, nezákonne sa, zúčast, sú, sú, sa nachádzajú na určitom území. Ale 79 jednotka, pokiaľ ide o, o zmluvu o fungovaní Európskej únie, sa práve používa na to, aby sa pokryli všetky formy imigrácie, čiže pristahovalectva, ktoré z jednoho alebo iného dôvodu nie sú v súlade s aplikovateľnými právnymi normami. Toto je v skutočnosti interpretácia zo strany právnej služby 79.1. Zatiaľ čo pán Bradley spomenul aj 79.2 zmluvy o fungovaní EÚ, kde nezákonné pristahovalectvo sa týka špecifickejšie dopadov vstupu, nezákonného vstupu v úvodzovkách na určité územie, ale s odlíšením e, s nezákonným pobytom na určitom území v úvodzovkách. Takže to treba vysvetliť, ale v podstate správa parlamentu nám chce tým povedať toľko, že všeobecne musíme 79 jednotku prispôsobiť na túto situáciu, a to len, že v špecifických e, prípadoch ide o výnimky čo nám vlastne umožňuje 79.2. Celé toto, celý tento začarovaný kruh nás k čomu vlastne vedie. Vedie nás k tomu, že ja budem musieť znovu hovoriť s tienovým spravodajcom, aby sme zohľadnili, ako vždy, väčšinou sa snažíme urobiť aj názor právnickej služby parlamentu a aby sme našli vypracovanie, ktoré by všetkým vyhovovalo a možno toto vypracovanie alebo znenie bude vhodné vtedy, keď využijeme alebo použijeme teda obidva tieto termíny. Budeme hovoriť aj o zákonnom a nezákonnom alebo o legálnom a nelegálnom. Vieme, že 79 jednotka a 79 dvojka v rôznych lingvistických verziách majú rôzny právny obsah. Teraz taký príklad, eh, ktorý je zo súčasnosti. Spomeniem napríklad eh, úplne nedávny zákon o pristahovalectve, ak teda nechcem povedať, že najmodernejší, ktorý majú 27 členských štátov, je zo všetkých 27 členských štátov je španielský zákon, ktorý pochádza z novembra minulého roku. A ako viete niektorí s kolegov, že využívame tu buď nelegálny alebo nezákonný. Avšak táto otázka je dosť prekvapujúca, tak ako aj v 79.1 a 72. My využívame obidva výrazy v tomto zákone. Používame teda aj, za, aj výraz nezákonný ako aj nelegálny podľa zákona. A troška možno častejšie používame nezákonný ako nelegálny. Možno, že to nie je vyriešená záležitosť, možno, že to musíme my vyriešiť ešte s väčšou predstavivosťou, ale je jasné, že teda ten náš postoj je taký, že radšej by sme používali výraz nezákonný ako nelegálny. Ďalej, pán predseda, tieňový spravodajca a ďalší Kolegovia predložili 24 pozmeňujúcich návrhov a mali sme veľmi širokú diskusiu ohľadom týchto návrhov a ja som im predložil tento zoznam, ktorý máte aj pred sebou, kde sú pozmeňujúce návrhy, ktoré by som mohol akceptovať a ktoré by som nemohol akceptovať. Takže myslím si v nezávislosti na tom, o, čo, o čom budeme hlasovať. A okrem toho teda chcem povedať, že som otvorený tiež novým dohodám mohli by sme, a teda to je návrh, ktorý vám chcem predložiť, a takisto aj komisii, pán predseda, mohli by sme si stanoviť eh, taký, alebo mm, zorganizovať taký skúšobný voting 27. alebo 20. apríla, čiže skúšobné hlasovanie. Zatiaľ nemám k tomu nič viacej. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Teraz eh, možno by sme si stručne mohli vypočuť eh, názor predsedníctva, ako aj komisie, mene komisie, pán Dobo, ktorý by sa chcel vyjadriť. No. no. Nie? Representante de la comisión. Zastupca komisie. Áno, nech sa páči. Pani. Dobre, áno, ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj chcela by som poďakovať právnemu odboru o, o, za toto vystúpenie a za poskytnutie právnej istoty. Aj my sa prikláňame k tomu, že je lepšie využiť všeobecný pojem nezákonné pristahovalectvo a tým by sme sa vyhli akýmkoľvek zmetku a navrhujem, že bolo by lepšie e, využívať všeobecný pojem nezákonné pristahovalectvo. Ďakujem pekne. Gracias, señor presidente. En el consejo... Ďakujem pekne, pán predseda. Na rade sme predložili návrh komisie pred eh, istým časom a pravda je taká, že sme eh, získali priaznivý ohlas, ale s takou maličkou zmenou, ale v podstate nešlo o skutočnú podstatu veci. Z nášho pohľadu tento návrh vylepšuje praktickú spoluprácu mm, styčných eh, imigračných dôstojníkov a je to naozaj veľmi cenné. S, týmto, s touto všeobecnou podporou komisie by som sa rád porozprával čo najskôr s parlamentom ohľadom jednotlivých eh, pozmeňujúcich návrhov tohto nariadenia. Takisto chcem poďakovať právnickej službe parlamentu za ich eh, vysvetlenie. Ďakujeme za radu. Na prvý pohľad eh, zdá sa, že je to dosť opodstatnené a teda ešte raz chcem vám poďakovať. Však ďakujem pekne za stručný prejav Aukela. Thank you. Um, Ďakujem pekne. A ja som rada, že právny odbor poskytol svoj názor, ale podľa mňa názor právneho odboru je názor o tom, čo je e, zákon. A je to právnický názor. A my sme politický výbor a mali by sme robiť politické rozhodnutie. A čo znamená nelegálne nezákonné z politického hľadiska? O to podľa mňa e, viac ide a, a porovnaní s tým, čo je z právneho hľadiska správny výraz. A je tu podľa mňa rozdiel medzi ľuďmi, ktorí vstúpia na územie nezákonným spôsobom a tými, ktorí vstúpili e, zákonným spôsobom, ale mm, zostávajú tu viac, e, ako e, im patrilo podľa príslušného povolenia. Navyše pojem nelegálny alebo nezákonný znamená z politického hľadiska trestný čin. A ťažko si predstavíme, ako môžeme popísať nejakú osobu ako nezakonnú. Taktiež vo všetkých členských štátoch nie je trestným činom e, e, teda je trestným činom niekam vstúpiť alebo pobývať bez povolenia alebo prípadne v niektorých členských štátoch to nie je trestný čin, alebo nie je vo všetkých. A to znamená, že pojem nezákonný nie je správny. A preto, preto podľa mňa mali by sme sa rozhodnúť politicky. E, e, musíme sa opierať o politické názory a naša politická e, skupina uprednostňuje pojem irregular, teda neupravený, nepravidelný alebo neupravený e, viac Mr. Bronx. Ďakujem pekne, pán Bronx. Áno, boli tu nejaké mechanické problémy, takže e, nezákonný e, stav môže vzniknúť či už v dôsledku nezákonného vstupu alebo nedodržania e, vízumu, ale keď človek pobýva po tom, ako mu odmietli žiadosť o azyl ale vo všetkých prípadoch to znamená, že niekto je prítomný na území, pobýva tam e, v rozpore so zákonom, ako to e, porovnáme s kradežou. E, kradež znamená, že keď sa zoberiem bez povolenia, alebo pretože niečo som dostal právnym spôsobom, ale ponechávam to u seba viac, ako je správne, alebo pretože niečo si zoberiem a súčasne požiadam o to, a keď mi to nepovolia, stále e, ponechám e, u seba e, túto vec. Ale v každom prípade je to krátež. Tým pádom nechcem povedať, že nelegálne pristahovalectvo je to isté ako krádež, ale je tu určitá analogia. Predstav o tom, že by sme sa mali obmedziť z jazykového hľadiska, podľa mňa George Orwell by to popísal ako kontrola myslenia. Problém spočíva v tom, potom, eh, že kontrolujeme jazyk, tým pádom kontrolujeme aj myslenie ľudí. Myslím si, že ľudia, ktorí chcú v tomto výbore slobodne rozmýšľať, musia sami využívať svoje vlastné výrazy vo vlastnom jazyku. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán predseda. chcel by som požiadať o kópiu e, tohto právneho názoru právneho odboru, pokiaľ to existuje v písomnej forme. Veľmi rád by som si to prečítal, všetky tieto argumenty v písomnej forme. Na základe toho, čo sme si vypočuli od právneho odboru, nazdávam sa, že je tu e, dvojaká rozpráva, jednak e, právnická aj politická. Myslím si, že na základe toho, čo sme si vypočuli od pána Bradleyho, správneho hľadiska nie je tu žiadna pochybnosť o tom a mali by sme používať slovo illegal, nezakonný, nelegálny z politického hľadiska samozrejme. Často si kladieme otázku, či je z politického hľadiska správne použiť nelegálny, alebo či by nemali sme použiť nejaký jemnejší výraz, napríklad neupravený e, e, podľa mňa je to skôr politická rozprava a pán Diaz de mali by sme jasne rozlišovať medzi politickou rozpravou a, a právnou právnickou z politického hľadiska môžeme e, sa rozhodnúť, že z politického hľadiska nesprávne používať slovo nelegálny, nezákonný. To znamená, že právny odbor nám e, vraví, že e, politická, e, Lisabonská zmluva je z politického z hľadiska nesprávna, je to v poriadku, ale je to právne záväzný dokument, nemôžeme ho pozmeniť a je tam použit výraz nezákonný, nelegálny a podľa mňa mali by sme e, sa tohto držať, pretože aj keď si myslíme, že z politického hľadiska e, môžeme mať e, nejaké spory v tejto súvislosti, nemáme možnosť pozmeniť ustanovenia zmluvy a pokiaľ ide o zákonodárnu činnosť, ak pozmeníme slovo illegal, ktoré sa vyskytuje v zmluve, s tým, aby sme to e, urobili politicky priateľnejšie, potom by sme e, spôsobili obrovský zmetok, ako nám jasne na to poukázal právny odbor. A preto si myslím, že keď toto všetko zohľadníme, chcel by som vyzvať pána spravodajcu, aby sa držal právnickej terminológie slovov, slovo illegal, illegal, nezakonný, nelegálne. Nemôžeme zmeniť ustanovenie zmluvy na navyše. Aj komisia podľa všetkého je naklonená tomu, aby sa nadalej využíval e, výraz illegal, i keď vo všeobecnom e, smere. Zdá sa, že aj rada sa je k tomu naklonená a preto nevidím dôvod, prečo by sme sa mali uberať inou cestou. Ďakujem. Thank you. Madame Guillaume. Guillaume. Rapidement. Veľmi stručne. Najprv by som chcela poďakovať pánovi Diaz Demera za dialog, ktorý začal s tieňovými spravodajcami, ktorých som súčasťou aj ja. A hlavne, čo som pochopila cez jednotlivé tieto návrhy, je to, že parlament takisto k tomuto, tejto téme má e, svoje silné stanovisko, ktoré chce brániť. Pokiaľ ide o e, vyjadrenia právnickej služby a potom takisto aj ďalších kolegov, vidíme, že ako e, ďalšia diskusia ohľadom terminológie nie je zbytočná. Chcem takisto poďakovať e, pánovi Dias Demera, že e, toto navrhol, pretože medzi právnickými definíciami tu máme takisto aj eh, politický rozmer, ktorý my eh, prisudzujeme týmto právnickým definíciám a preto si myslím, že by sme mali pokračovať, pretože tieto definície nie sú neutrálne a osobne sa domnievam, že tak ako to spomínal pani Keller, že by sme mali využívať eh, skôr ten termín irregular, čiže neregulárny alebo právne neupravený. Myslím, že to je ten správny výraz, ako ísť ešte ďalej. Eh, nehovorili sme o rôznych pozmeňujúcich eh, návrhoch. Neviem, pri akej eh, príležitosti by sme mohli toto spomenúť, kedy to bude potrebné, pretože ja som súčasťou tých, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré išli až za rámec návrhu, tohto pozmeneného návrhu, ktorý by mohol ešte spôsobiť ďalšie pripomienky ohľadom imigračných styčných dôstojníkov. Ja by som práve sa chcela e, tiež e, e, pozrieť na to, ako bude prijatý celý blok týchto pozmejúcich návrhov. A posledná vec, pochopila som, že tieto, tento pozmejúci návrh je jediný, teda ku ktorému sa môžeme teraz vyjadrovať. Ale keď chceme zhodnotiť alebo valorizovať úlohu parlamentu, možno v budúcnosti by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako budeme pozmeňovať takéto nariadenia, okrem toho, čo tu bolo predložené ako pozmeňujúci návrh. Dúfam, že teda som hovorila jasne. Mr. Lambrinidis. Pán Lambrinidis. Mr. Chairman, I sense... Vážne pán predseda, vnímam ako veľmi zaujímavé, ale mm, nebezpečné by sme sa venovali semantiky. Podľa možnosti máme sa tomu uh, vyhnúť Súhlasím, že sú tu odkazy na nelegálne presťahovalectvo, nezákonné presťahovalectvo a neznepokojujú ma takéto odkazy na nezákonné presťahovalectvo. Čo však ma e, znepokojuje, tak je e, e, odkaz na nezákonných ľudí. Ak treba urobiť rozdiel práve v tomto smere. Nemôžem hovoriť o prisahovalcoch ako nelegálnych možno, že e, nie, e, migranti, ktorých pobyt neupravený, o tom môžeme hovoriť, ale tento výbor pred rokmi sa dohodol, že nebudeme používať pojem nelegálne vo vzťahu k ľuďom. Dúfam, že aj v tejto správe sa budeme držať nášho pôvodného inštinktu, a teda e, držať sa politického rozhodnutia použiť pojem irregular. A keď niekde použijeme nezakonnú migráciu, to je v poriadku, to možno, že niekomu vyhovujú, ale podľa mňa, pokiaľ by sme používať slovo ilegálny, nezakonný vo vzťahu k e, ľuďom, potom by sa rozprudila e, e, nová diskusie, e, ktorá nemá žiadnu podstatu okrem semantiky. Myslím si, že podstata veci je dôležitejšia. Thank you. Ďakujem. Domnievam sa, že by sme mohli sa obrátiť na spravodajcu, potom ako si vypočul názory kolegov, aby mohol toto uzavrieť a môžeme potom pristúpiť k ďalším návrhom. Ďakujem pekne pán predseda, hovorí pán spravodajca. A ďakujem opätovne rade ako aj komisii. Takisto chcem poďakovať pani Killer, pani, pánovi Bronx, pánovi Busutil, pani Guillaume a pánovi Lambrinidisovi za ich príspevky, ktoré vždy obohacujú túto diskusiu. Poprvé by som chcel spomenúť a zopakovať pán predseda, že budem ďalej diskutovať a budem ďalej sa snažiť e, rokovať a e, stanoviť si akúsi časovú lehotu pre toto rokovanie do 27. a 28. apríla, aby som mohol zhodnotiť e, pozorne dopad našich dohôd a našich rozporov, pokiaľ ide o túto správu. Tiež ale musíme v rámci našich dvoch politických frakcií eh, eh, vykonať niečo, pokiaľ ide teda o túto semantickú, právnickú a politickú diskusiu. Musíme sa rozhodnúť, okrem svojich osobných názorov, ktoré ja rešpektujem plne, ale ktoré by sa mali podriadiť. Prepačte mi Častokrát práve tieto osobné názory sa musia podriadiť postoju žiaľ Bohu, politické frakcie. A teda ja chcem poprosiť, aby to bola musím zabezpečiť politickú debatu v mojej vlastnej frakcii, aby som zistil, aký je väčšinový názor ohľadom tohto právnického termínu využiť skôr nelegálny, nezákonný pojem, alebo teda eh, pobyt, ktorý eh, je e, neregulárny. Pretože v skutočnosti máme pred sebou otázku, ktorá je politického charakteru a toto musí byť prediskutované, aspoň ja sa domnievam, v rámci našich rozličných skupín. A potom, pokiaľ ide o podstatu tejto záležitosti, chcem povedať len toľko. Silvi, chcem poďakovať za jej pozmeňujúce návrhy, ktoré sú naozaj opodstatnené a majú svoj zmysel. Jediný dôvod, prečo odmietam niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov, je práve to, čo som pre vás spomenul. A to, že nemôžeme pozmeňovať to, čo nemôžeme. Čo nemôže byť pozmenené v závislosti na teda návrh, ktorý máme pred sebou. Ale to, čo je možné v tých nasledujúcich návrhoch pozmeniť, keď to budú tie nové rozmery, pokiaľ ide o niektoré tie pozmeňujúce návrhy pani Guillaume, tak to budeme môcť realizovať. Nakoniec, pán predseda, ja by som chcel požiadať komisiu, aby sa vyjadrila všeobecne. Nemusí to byť nejaké presné, špecifické ohľadom zvyšku pozmeňujúcich návrhov, pretože je takisto dôležité si vypočuť, čo hovorí komisia, ktorá pozná pozmeňujúce návrhy tohto výboru a Chcem ich poprosiť, aby sa vyjadrili k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré nemajú nič spoločné s e, takouto bohatou diskusiou ohľadom slov irregular alebo illegal týchto dvoch termínov. To je všetko, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Domnievam sa, že tiež by bolo vhodné, aby sme poznamenali to, že správa právnickej služby, ktorá Eh, bola predstavená pánom Bradleym, bolo rozdistribovaná medzi eh, členov výboru, takže je k dispozícii. Simon dispozitil aj vám. Všetci môžeme teda takto valorizovať eh, tie návrhy komisie, aby to bolo v súlade s Lisabonskou zmluvou. Pokiaľ ide o tieto dva termíny, irregular a illegal, tým pádom, vzhľadom teda na návrh Diaz de Mera, pokiaľ ide o ten dátum, o tú časovú lehotu 27. 28. apríla, chcem to zdôrazniť a pokiaľ ide o jeho návrhy, otvoriť politickú diskusiu v rámci jednotlivých politických frakcií. To chcem tiež spomenúť a môžeme teda prejsť k nasledujúcemu programu, bodu na programe skôr bod 5, ktorý sa týka dohody medzi Európskou úniou a Islandom a Norskom o oplatňovaní určitých e, ustanovení rozhodnutí Rady 2008, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a cezhraničnú kriminalitu. We're welcoming here Jonathan Fall from the Commission. Vítajte všetci na, na zasadnutí tohto výboru. You want to take a sip? Please. Posaďte sa. You're welcome. Vítajte. Oh, <laughs> what's spring? <laughs> spring. Springtime in Brussels. <laughs> so. Čiže ide rozhodnutie rady, ktoré predstavuje jeden dôležitý nástroj únie, pokiaľ ide o výmenu informácií. Nazdávame sa, že spolu s prezentáciou hlavných eh, prvkov tejto dohody treba eh, sa oboznámiť so súčasným stavom, čo sa týka realizácie tohto rozhodnutia. To by to, toto by sme uvítali Čiže najprv by som udelil slovo spravodajcovi. Teda predpokladám, že najprv by sme si mali vypočiť komisiu a už potom pána spravodajcu, pána Buzutila. Takže najprv predstaviteľ Európskej komisie, pán Ful, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, prajem dobré ráno vám všetkým. Táto dohoda je dôležitá, je výsledkom e, e, hĺbky vzťahov medzi nami, Norskom a Islandom. Komisia e, veľmi dúfa, že parlament viedri súhlas s touto dohodou. Takže veľmi stručne. Veľmi úzká asociácia medzi nami a týmito dvomi štátmi sa zakladá na dohode o Európskom hospodárskom priestore základných právnych nástrojoch, ktoré platia vo vzťahu medzi nami. To znamená, že Norsko a Island implementovali e, smernicu 9546 o ochrane údajov, sú členmi šengenského priestoru a plne e, asociované e, pokiaľ ide o šengenské pravidla, vrátanie policajnej spolupráce šengenského informačného systému, budúceho vízového informačného systému Frontexu, a ďalších nástrojov, ktoré súvisia s ochranou vonkajších hraníc. Čiže ich vonkajšie hranice sú našimi hranicami opačne. V dôsledku toho ich asociácie so šengenským systémom jeden aj druhý štát implementovali, zapracovali do národnej legislatívy ustanovenie e, švedského rámcového rozhodnutia a nástrojov e, o ochrane údajov, ktoré, ktorý platí dnes Eh, v bývalom pilieri. Asociačná dohoda s Europolom, Eurojustom a Sepolom eh, toto všetko, eh, teda obidva štáty majú styčných dôstojníkov v Europole, dvoje v prípade Norska, jeden v prípade Islandu a Norsko má aj pro, prokurátora Eurojust, zúčastňujú sa dublinské naredenia a systému DAC, ktorý je základom dublinského, dublinského systému, sú členmi Rady Európy a uplatňujú e, Európsky dohovor o ľudských pravách, e, e, dohovor z roku 81 spracovaní osobných údajov, protokol 28 a odporúčanie 2715 výboru ministrov, pokiaľ ide o použitie osobných údajov v činnosti policie. Už splnili požiadavky, pokiaľ ide o ochranu údajov v prípade výmeny údajov v rámci rozhodnutia z 2. Eh, chcú vstúpiť do systému Prum, a eh, ich účasť eh, v Schengene bez systému Prüm nemožným efektívne bojovať cez cezhraničnou trestnou činnosťou v porovnaní s ostatnými štátmi. Z týchto dôvodov sa nazdávame, že splňajú požiadavky na členstvo v systéme Prum a dúfame, že sa im to podarí. A jedno slovko, aby som reagoval na požiadavku pána predsedu čo sa, týka, čo sa deje v súčasnosti v systéme príjmu, ako to funguje. Príjmové rozhodnutie upravuje e, výmenu údajov, e, cezhraničnú výmenu údajov, pokiaľ ide o významné udalosti, prechádzanie teroristickým činom, automatické vyhľadovanie DNA profilov, e, otlačkov prstov, a obdobných údajov. Členské štáty majú e, čas do, e, mali do, e, čas do augustu 2009, pokiaľ ide o významné udalosti a predchádzanie terorizmu a do 26. augustu roku 2011 musia upraviť všetko, čo automaticky s automatickým vy, mm, výmenou údajov. Členské štáty musia notifikovať národné e, styčné e, pracoviska a e, radu musia vyšpecifikovať príslušné analytické údaje, ktoré upravujú DNA, musia vyšpecifikovať svoju schopnosť vyhľadávať otlačky prstov cez de- počas jedného dňa, notifikovať všetky ratifikačné záležitosti a splniť požiadavky na ochranu údajov, pokiaľ ide o výmenu osobných údajov rada sa rozhoduje jednomyselne e, o tom, či táto podmienka je splnená. Samozrejme, že e, všetky technické požiadavky na automatickú výmenu údajov, vrátanie napojenia na S-testu a UCARIS, e, nepýtajte sa ma, čo to znamená, toto je splnené, ale to je z technického hľadiska dôležité na zabezpečenie údajov o štátnych poznávacích značkách členské štáty už pokročili v tomto smere, e, ktoré pokročili v tomto smere, umožňuje im urobiť prípravy v oblasti IT, e, urobiť príslušné testy, e, prebieha výmena expertov a uskutočňujú sa hodnotiace návštevy. Technické skupiny rady sú k dispozícii na poskytnutie odporúčení a dva členské štáty pomáhajú im e, v oblasti otlačkov prstov, e, registrácie osobných motorových vozidel a podobne. Existujú e, registračné postupy, vrátanie dotážnika, skúšobných pokusov a hodnotiacich návštev, ktoré sa uskutočňujú až potom, ako členský štát splnil všetky požiadavky na ochranu osobných údajov. Ku dnešnému dňu Následovné automatické e, systémy výmeny údajov e, boli schválené pre členské štáty. Pokiaľ ide o DNA, Rakúsko, Bulharsko, Španielsko, e, Francúzsko, Rumunsko, Slovinsko, pokiaľ ide o tlačky prstov 5 z 27 členov Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Luxembursko a Slovinsko, a v oblasti e, e, registrácie motorových vozidel 7 z 27, teda Rakúsko, Belgicko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko. Nasledovné členské štáty e, sa podrobia hodnoteniu v druhej polovici roku 2010 na Belgicko, v lete otlačky prstov Bulharsko, Francúzsko v druhej polovici roku a pokiaľ ide o registráciu motorových vozidel, Fínsko, Prednedávnom e, sa hodnotilo Fínsko, e, to dopadlo úspešne a v druhej polovici tohto roku e, takéto hodnotenie sa skutočne v prípade Slovenska, Rumunska a Litvy. Toľko súčasný stav. Tento systém, ktorý začína fungovať celkom dobre podľa nás by sa mal rozšíriť na našich priateľov v Norsku a Islande. Je to v ich záujme, ale zároveň aj v našom záujme, aby sme nemali slabé články e, e, v šengenskom systéme a dúfame, že tieto dohody budú schválené a nadobudnú účinnosti a to čím skôr. Ďakujem, pán predseda. Thank you. Now we hear from the rapporteur. Ďakujem pekne. Teraz pán spravodajca, pán Buzutil, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Fol, za vaše, vašu podrobnú prezentáciu. Nepotrebujem nič pridať vďaka vašej prezentácii ohľadne jej obsahu tohto dokumentu. Poviem len štyri krátke body. Prvý bod je ten, že sa musíme opýtať, či chceme rozšíriť rozhodnutie PRUM na účasť Norska a Islandu. Toto je otázka, na ktorú sa nás pýtajú v tejto správe. Na túto otázku, odpoveď, ktorú by som navrhoval kolegom, je tá, že by sme mali odpovedať pozitívne, kladne, áno. Mali by sme odsúhlasiť účasť e, Norska a Islandu v Prume. Po druhé, práva a povinnosti ohľadne ochrany údajov sa líšia od toho, čo už e, pre nás platí, pod, podľa toho, ako to ja chápem a chcem, aby to komisia potvrdila, je to, že toto sú tie isté práva a povinnosti, ktoré už platia pre nás, takže obsahovo tu nie je žiadny rozdiel, ak to správne chápem. V zmysle Norska a Islandu. Po tretie, je v našom strategickom záujme odsúhlasiť účasť Norska a Islandu na tomto návrhu. Ja by som navrhol, že je to v našom záujme, pretože keď s nimi budeme spolupracovať v boji proti terorizmu, nebudeme im pomáhať len nebudeme im len pomáhať, ale taktiež budeme pomáhať eh, bezpečnostným záujmom našich občanov. A nakoniec eh, by som chcel povedať, eh, že a opýtať sa, či Island a Norsko sú technicky pripravené na to, aby sa zapojili do Brumu. A pán Fall povedal určité podrobnosti v tejto oblasti. E, Čiže tiež by som tu chcel mať určité potvrdenie. A sú, teda sú v stave e, zapojiť sa do tohto systému. Čiže toto sú štyri veci, ktoré som chcel povedať pán predseda. A rád dostajem spätnú väzbu od kolegov e, v rámci týchto štyroch bodov. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa niekto vyjadriť? Kolegovia, nech sa páči, máte slovo. Yes, please, the representative of the... Nech sa páči. Pre, predsedníctvo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o predsedníctvo rady, chcel by som len poprvé poďakovať eh, detailné vypracovanie tohto eh, textu pána Defol a takisto potvrdiť niektoré tie eh, pripomienky, ktoré pán Busutil tu spomenul, pokiaľ ide o, o dohodu. Rada eh, v tomto zmysle má jednomyselný postoj. Je to naozaj užitočné, aby sme doplnili ten scénár, ktorý geograficky už nemá hranice, nemá obmedzenie v rámci šengenského priestoru, ktorého súčasťou je Norsko a Island. Avšak ostáva nám ešte súdna policajná spolupráca, ktorá je, pokiaľ ide o túto výmenu údajov, dosť značná, pokiaľ ide o aplikáciu tohto rozhodnutia a podpis tejto dohody a získanie výmeny týchto údajov by bolo niečo veľmi užitočné. Pán Busutil sa pýtal ohľadom prípravy Norska a Islandu, pokiaľ ide o technické vybavenie, či môžu vstúpiť do tohto priestoru výmeny údajov. Sú tu dve veci, ktoré sú s tým spojené. Pokiaľ ide o technické kroky, ktoré musíme vykonať v oblasti, ktorá ešte nemá politický rozmer, politický súhlas, pretože ešte stále neexistuje taký ten formálne uh, Eh, stanovený priestor, teda tá dohoda, takže to má svoje rizika. A preto teda aj vnútroštátny pokrok, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a takisto technických zariadení, ktoré by mali zabezpečiť túto výmenu údajov, musí byť dokonalý zo strany Norska a Islandu. Ale tak ako aj ďalšie členské štáty musia byť eh, oni eh, vystavení overeniu alebo kontrole týchto technických zariadení, ktoré by nám umožnili stanoviť, či sú pripravení, keď táto dohoda vstúpi do platnosti. Toľko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Nejaký kolega? Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nech sa páči. Chce niekto niečo doplniť? Nikto? Nech sa páči, pán Fall. Odpoveď na obidva vaše otázky je kladná. Odpoveď je kladná, samozrejme. Súhlasím s tým, čo povedal zástupca rady. E, je tu priebežný systém e, hodnotenia, ale všetko naznačuje, že tieto štáty sú pripravené na prevzatie týchto povinností. Sú tie isté povinnosti, aké máme my a systém Schengen bude veľmi posilnený tým, že budeme mať e, túto dohodu prijatú. Thank you. Then... Ďakujem. Myslím si, že to je všetko. A na teraz. Takže prechádzame na bod e, číslo 6. Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých v finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely uskutočňovania programu na sledovania, sledovanie financovania terorizmu. Máme tu výmenu názorov o tejto novej dohode. Koordinátori LIBE boli informovaní zo strany komisie 24. marca o obsahu nového návrhu mandátu EU USTFTB dohody. Text dohody je obmedzený. Teda rieši sa to v špeciálnej miestnosti, v ktorej sa riešia dôverné dokumenty. Požiadame zástupcu komisie, aby nám podal správu o pokroku dosiahnutom komisiou v kole rokovaní a vypočujeme si zástupcu rady, aké sú prvé reakcie. Boli vznesené určité obavy, ale poprvé požiadam náš, našu spravodajkyňu, pani Hanin Splashert, aby nám podala svoju, svoje stanovisko k tejto záležitosti. Eh, gaat misschien wat ver, maar ik heb deze paasdagen de afgelopen... Nech sa páči pos, počas posledných e, e, dní som si pozrela jednotlivé body a zamerala som sa na tento dokument, aby som mala určitý prehľad. Môžem rezervovane reagovať už e, kladným spôsobom na tento dokument z 24. marca. Čiže najprv by som chcela vyjadriť sklamanie, že komisia sa verejne nesnaží o alternatívy a určité e, výzvy a ich zohľadnenie, ale obávam sa, že to ostáva veľmi e, povrchné v rámci tohto dokumentu. Ako hovorím, ide tu z krátkodobého hľadiska o realizáciu, ale zásadné otázky, na tie odpovede nenachádzame. Aj celkový základ e, právna pomoc a dohoda o nej ostáva aj naďalej problematická. Není to opodstatnený základ a na základe informácií, ktoré máme, je to nemožné takto riešiť podľa môjho názoru by sme chceli e, špecifické e, konanie. A toto je zásadná otázka, ktorú musí zodpovedať nielen komisia, ale aj rada. Ako sa toto bude riešiť? Čiže chcela by som vedieť, či je komisia pripravená nájsť alternatívy pre túto právnu pomoc. Čiže aby sme tu možno mohli ísť na dvoch kolejach, tak povediac, pretože táto otázka súvisí aj s tým, že aj naďalej sa v mandáte nachádza, ju, nachádza prenos údajov, čiže tu ide o jednotlivé údaje a keď ide o jednotlivé nároky a prístup k údajom, právo na opravu, potom a musí ostať možnosť konania. Aké práva majú Spojené štáty americké, aké práva majú Európania? Čiže podľa mňa to nie je jasné. Chýba mi tu určitá konkrétnosť. Nejde tu len o rokovací mandát, ale chcela by som konkrétnu reakciu obidvoch orgánov k tejto základnej politickej otázke. Toto je moja základná požiadavka. Thank you. Mrs. Ďakujem, pani Sanis Plašek. Ospravedlňte ma, ale oficiálne som bol informovaný, že dnes máte narodeniny, takže e, prosím, príjmite od nás e, naše želania. Všetko dobré k, vaš, k vašim narodeninám. I will hear. Teraz si vypočujeme komisiu, pán Fol, nech sa páči. Um, thank you very much. Ďakujem pekne a všetko dobré, Žanin, e, aj zo strany komisie. OK. Toto samozrejme, ako hovoríte, predstavuje začiatok určitého procesu. A určite to nie je dohoda, je to návrh komisie pre negociačné usmernenia pre radu. Rada ešte nezasadla, čiže nevieme, aký rámec budeme mať na rokovanie a taktiež nevieme, aký bude konečný výsledok, pretože dvaja musia rokovať, nielen jeden. A ešte sme sa neposadili za jeden stôl s našimi americkými priateľmi, aby sme prerokovali túto vec. Určite to nebude jednoduché, pretože toto je veľmi komplexná finančná právna spleť záležitosti a Veľmi pozorne sme si vypočuli signály e, z tejto inštitúcie aj e, od e, spravodajkyne a preto sme prijali ambiciozne riešenie rokovacích usmernení. Tieto E, e, toto zabezpečenie osobných údajov e, a požiadavky na, naň sú ešte silnejšie, ako ste spomenuli a keďže si pamätám, ako, aké ťažké bol dosiahnuť dohodu v tejto oblasti, určite zo strany komisie budeme mať veľmi ťažké momenty v rámci našich rokovaní. Ale všetci sme si vypočuli demokratický hlas tejto inštitúcie a preto prechádzame do tejto oblasti e, s rozhodnutím e, rokovať o dohode, ktorý, ktorá zabezpečí lepšiu ochranu osobných e, údajov Európanov v tomto ohľade. Preto práva na efektívnu administratívnu a justičnú nápravu budú zabezpečené. Práva na prístup k opravným prostriedkom v oblasti e, vymazania údajov budú tiež e, zahrnuté v tejto doha, do, dohode. Vyššia transparentnosť e, v našom procese skúmania bude tiež zabezpečená a pôjde to nad rámec bežného podávania správ ohľadne záležitosti, ako napríklad množstvo informácií, ktoré sa poskytujú, eh, vzdielanie informácií FDP, eh, ktoré boli využité v oblasti boja proti terorizmu a žiadosť o údaje musí schváliť eh, justičný štátny orgán. Nový mandát jasne hovorí, že sa budú poskytovať len hlavné informácie, nie všetky údaje s tretími štátmi s orgánmi, ktoré sú spojené za boj proti terorizmu a tiež e, budú zabezpečené významné záruky ochrany proti zneužitiu osobných údajov na základe rámcového rozhodnutia EÚ a definície, ktorá z toho vychádza. Takže e, dáta sa nebudú hľadať len, ak exist, len, len v prípade sa, takom, keď existuje dôvod eh, z oblasti boja proti terorizmu a na, za EÚ eh, možnosť ukončiť eh, dohodu v prípade porušenia akýchkoľvek takýchto záruk ochrany bezpečnosti osobných údajov. Veríme, že toto dosiahne pokrok veľmi rýchlo. Dúfame, že Rada 22. a 23. apríla dokáže prijať e, tento mandát. E, Dúfame, že sa to podarí a v takomto prípade rokovania započnú začiatkom mája a pokúsime sa vyrokovať e, dohodu koncom júna. Počas tohto obdobia budeme parlament okamžite informovať, tak ako to je napísané v zmluvách. Budeme mať pravidelné sednutia s so spravodajcami, akýmkoľvek spôsobom, aký budete vy považovať za vhodný. Táto otvorenosť, ktorá, ako dúfam, bude vzájomná aj voči ostatným inštitúciám, a táto je veľmi dôležitá, aby sme sa vyhli akýmkoľvek e, nedorozumeniam, ktoré možno už vznikli alebo vzniknú v budúcnosti. Chápeme z aktuálnych rozhovorov so SWIFTom, že už e, dostali sa pína E, s začiatkom mája preniesli údaje z e, ministerstva e, financí z USA a nebudú poskytovať údaje len ukladané na európskych serveroch, budú uchovávať tieto dotknuté údaje na európskych serveroch, dáta, ktoré boli vyžiadané, ale ešte neboli prenesené. Toto je podľa nášho chápania aktuálna situácia. V odpovedi na vaše konkrétne otázky ohľadne e, kontroverzných e, záležitostí, viem, že to je kontroverzné v určitých členských štátoch, a tu ide o dohodu o vzájomnej právnej pomoci, či toto je e, najlepšia alebo jediná cesta na organizovanie a riešenie tohto systému, alebo by sa mohli nájsť iné alternatívne systémy, ktoré by sme mohli vymyslieť. Momentálne nevidíme z krátkodobého hľadiska žiadnu realizovateľnú alternatívu systému, ktorý by bol k dispozícii, ale sme otvorení, zamýšľame sa nad inými alternatívami. Členské štáty, ktoré majú takéto údaje a odkiaľ tieto údaje majú byť eh, prenesené. Tieto členské štáty sú samozrejme priamo dotknuté touto otázkou, ale je tu aj taká všeobecná záležitosť celkového právneho eh, rámca a, a v rámci ktorého toto budeme preberať. Určite to bude dôležitý aspekt diskusí aj v rade. Ale aby som zopakoval, čo som chcel eh, povedať, je veľmi ťažké nájsť e, určite realizovateľný a reálny systém, ktorý by bol iný ako systém, ktorý funguje momentálne. E, je tu e, určité spektrum, ktoré máme k dispozícii v rámci rokovaní a ratifikácie so Spojenými štátmi americkými a nám sa zdá, že toto je najvhodnejšia cesta, najvhodnejšia metóda, ako postupovať pretože právny základ je taký, aký je a aký existuje. Ale určite sa pozrieme na alternatívy. Požiadali nás o to tak v predsedníctvo rady a aj vy, ako teda som pochopil z vašich slov, budeme to robiť s otvorenou myslou, budeme sa snažiť nájsť systém, ktorý bude fungovať, ktorý umožní nevyhnutnú právnu ochranu a záruku na ňu a zároveň možnosť prenosu primeraných údajov pre účely boja proti e, terorizmu, e, na ktorý bol vytvorený tento program. Takže určite ideme do tohto rokovania a budeme musieť vykonať ešte veľa práce. Dúfame, že všetky tri inštitúcie, Únie, Rada, Parlament i Komisia dosiahnu pokrok spoločne. Budeme musieť e, si vymeniať informácie, budeme podávať správy, musíme ukázať, že si uvedomujeme, že záruky na ochranu osobných údajov sú vyššie ako v predchádzajúcej dohode. Urobíme to a určite, keď bude mandát zavedený v rámci rokovaní, spravíme všetko, čo budeme môcť v rámci pravidel, aby sme vás plne informovali o pokroku, možno aj o určitých poťažiach z času na čas v rámci rokovacieho procesu, ale určite je tu určitý cieľ pred nami, aby sme tento systém dali na bezpečný základ, na taký základ, e, v ktorý budú Európania veriť, že dokáže ochrániť ich osobné údaje pre účely boja proti terorizmu v našom záujme, ako aj samozrejme v záujme Spojených štátov amerických. Ďakujem. You, Ďakujem, pán Fall. Teraz eh, členovia výboru. Pán Kirko, nech sa páči. Chairman, um... Pán predseda, chcel by som pridať jednu vec k tomu, čo povedal pán Fall. Myslím si, teda e, nezdielam absolútne sklamanie spravodajkyne v tejto veci, pretože si myslím, že sme dosiahli e, obrovský e, pokrok. Možno, že to nesúvisí len s textom, ale súvisí to s pokrokom v rámci medziinstitucionálnych vzťahov. sme nedosiahli nič iné, tak sme potvrdili pozíciu Európskeho parlamentu a myslím si, že to bude, a dúfam teda, že to bude pokračovať v rámci rokovaní. Určite bol dosiahnutý pokrok v tomto texte. Veľa obav bolo zohľadnených, obav, ktorý, ktoré vzniesol parlament. A samozrejme sme ešte vo veľmi skorom štádiu v rámci našich rokovaní. Toto je len začiatok budujeme len mandát, nie ešte konečný text. Čiže obavy, ktoré vzniesla spravodajkyňa a tie, tie, tieňoví spravodajcovia určite e, budú preberané počas ďalšieho procesu a, a je tu ochota informovať parlament. E, jedna ďalšia vec, ktorú chcem povedať, sa týka časového rámca. Pán Fol hovoril o tom, že rada príjme mandát. Dúfam, že rada skutočne dosiahne pokrok v tejto oblasti a spraví toto e, rozhodnutie. Určite sú tu určité obavy e, v rade, ale dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť tieto dátumy, pretože čím skôr sa nám e, podarí dosiahnuť túto dohodu, o to lepšie to bude pre účely bezpečnosti našich občanov. Dúfam, že budeme pokračovať v tomto trošku inom prístupe dosiahnutí rýchlej dohody aj vo svetle iných dohod, ako je PNR, pretože už viackrát som povedal, aj iní kolegovia povedali, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že aj keď tu sú určité podobnosti v zmysle údajov, ktoré sa používajú, toto sú dve rôzne veci. A myslím si, že by sme sa mali oddelene pozerať na tieto dve veci aj v rámci ich časových harmonogramov. Čiže nechcel by som, aby boli eh, príliš eh, eh, prepájané v súvislosti s týmito inš- našimi inštitúciami a USA. Určite budeme spolupracovať do veľkej miery a samozrejme treba zohľadniť to, že tieto záležitosti sú není na našom stole a že dosiahneme záver v tejto oblasti veľmi, vo veľmi skorom čase. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Albert, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka mandátu, určite e, tu neboli úplne splnené požiadavky parlamentu, čo sa týka individualizácie, e, odovzdávania e, namiesto odovzdávania v oblasti súdneho rozhodnutia. Čiže aby nielen úrad, ale aj sudca musí rozhodnúť, ktoré údaje budú poskytované ďalej na strane EÚ, ako aj na strane USA. Otázka súdnej ochrany, čiže eh, nielen odporové eh, konanie. Čo sa týka ukladania údajov, 5 eh, rokov je podľa mňa príliš dlho. To nezodpovedá princípom ochrany osobných údajov a stále je to tak, že v princípe žiadne nemáme žiadne fakty, žiadne dôkazy o nevyhnutnosti týchto údajov na boj proti terorizmu. Viem, že určité dôkazy boli predložené na stôl, ale pre mňa tieto e, dôkazy nie sú dostatočné. Nechápem, aký príspevok e, majú e, informácie FDP a toto je základná otázka nevyhnutnosti týchto opatrení, ktoré podľa mňa predstavujú e, e, rozhodujúcu otázku, či toto opatrenie je primerané. Čiže toto sú základné práva e, občanov a je to tak, že nielen v parlamente máme túto kritiku, že len ako parlament určité body prinášame na stôl. Existujú rámcové podmienky, ktoré sú pre nás ako členské štáty EÚ uložené na nás z z hľadiska ústavy sme e, účastní na základných e, právach e, článok 8 a 8.13 záruky právnej ochrany a tie vidím v rámci predkladaného mandátu tak, že nie sú zaručené. Čiže pre mňa to znamená toľko, že treba ešte pracovať na tejto veci a teda už asi 4 mesiace už tri mesiace tieto základné práva platia aj v rámci EÚ a to mení aj situáciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Myslím si, že na tomto mieste treba vidieť, že to má faktické dôsledky. Treba to vidieť napríklad e, na príklade Ústavného súdu v Nemecku, čiže navrhol by som, aby sme sa na to presne pozreli, pretože použitím takýchto získaných e, údajov sa dvíhajú obmedzenia pre tieto údaje do veľkej výšky a toto, tu vidím nebezpečenstvo, že Nemecko by muselo zamietnúť tento mandát na rade, pretože sa musí obrátiť na svoj ústavný súd, čiže určite sú tu určité ústavné, ústavnoprávne obmedzenia a preto by som chcel, aby ste boli vpredu ako komisia aby ste sa zaoberali týmito, týmito ústavnoprávnymi obmedzeniami. Treba ich informovať, treba USA informovať o týchto veciach. Podľa mňa treba tento e, mandát ešte dopracovať. Ďakujem. Pán Lavrenidis, nech sa páči. Thank you. Uh, uh... Ďakujem. Ako viete, v minulosti som mal značné pochybnosti, pokiaľ ide o postoje americkej administratívy e, v rokovaniach o týchto otázkach aj našu nevstupčivosť, teda e, pokiaľ ide o schopnosť komisie e, pevne držať sa svojej línie, ale po prihľadnutí na vaše počiatočné poznámky o tom, že mali sme ťažké rokovania so Spojenými štátmi, vnímam E, na základe vypovedí e, predstaviteľov parlamentu, ktorí sa zúčastnili rokovaní, že je tu dobrá vôľa na strane e, americkej administratívy a to prekvapuje vzhľadom na minulý postoj. Takže nepredpokladám, že budete mať viac rokovaní, pokiaľ by ste mali pevný postoj nepredpokladám, že by to bol veľký odpor na opačnej strane, i keď si uvedomujem, že budú určité eh, nezhody a parlament by vás mal podporiť s tým, aby ste to vyriešili k uspokojeniu parlamentu. Mal by som tri otázky na vás. Nie som si celkom istý, eh, či Janin to dostatočne podrobne spomenula. Eh, ako riešite problém odovzdovania väčších objemov údajov? Myslím si, že neexistuje žiadne iné možnosti odovzdať tieto údaje do Spojených štátov e, ako dávkovo. Je naozaj pravda, že SWIFT nemôže vyčleniť konkrétne údaje o konkrétnych jednotlivcoch, ako vraviť, alebo nechce to urobiť. Proste odmieta to. Čiže sú technicky schopní tak robiť, alebo vzhľadom na firmnú e, kultúru nechcú spolupracovať. Ďalej, ak sa to bude odozdovať dávkou, potom by sme mali dve otázky. Aké záruky, ochranné mechanizmy chcete navrhnúť e, e Američanom v rámci rokovaní s tým, aby dávkový prenos údajov neviedol k e, e data mining, vyhľadávaniu údajov a ďalším porušeniam. E, SWIFT má svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy v rámci dohody so Spojenými štátmi. Ponecháte to, posilnite to. A druhá otázka, nadvezujem e, na dvojkolejný prístup Janín. Prečo nie uvažujete o možnosti, pri ktorej SWIFT alebo nejaký európsky orgán by mohol vyhľadať tie informácie, ktoré potrebujeme Američania, aby sme to nedovzdovali im dávkovo. Ďalšia otázka. Je naozaj pravda, že SWIFT má server, e, americký server Podrobne som to nesledoval a myslím, že SWIFT e, to všetko e, uzavrel a všetko odovzdal Európe. E, mohli by ste nás informovať, aké údy zostávajú na americkom servere a ktoré nie? Tretia otázka. Týka sa to tretich štátov. A to je posledná otázka. Je dobré, že dohoda, ktorú ste popísali, upravuje iba konkrétne prvky jednotlivých údajov, ktoré sa e, odovzdajú tretím krajinám. Ale podľa mňa nie je dobré, že v súčasnosti nemáme žiadnu požiadavku, aby Spojené štáty požiadali Európsku úniu alebo informovali úniu, že odovzdávajú nejaké údaje tretím štátom. To je rovnaká, e, rovnaký problém ako s dohodou PNR veľmi, e, e, e, snažíme sa veľmi e, prísne dohodnúť s Američanmi požiadavky na odovzdanie našich údajov, ale pokiaľ ide o ich právo posunúť tieto údaje niekam inde, potom majú voľnú ruku. A to je zvláštne vzhľadom na to, že my by sme veľmi prísne rokovali s tretimi štátmi, pokiaľ by sme my odovzdávali im e, svoje údaje. Čiže prečo nemáme v súčasnosti, či chcete mať nejakú požiadavku, aby odovzdanie údajov v tretím štátom e, e, e, požadovalo schválenie Európskej únie ex ante. Ďakujem. Thank you. Frau Sippel. Ďakujem pekne, pani Sipel. Ja, schön dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Technická poznámka. Nefunguje mi E, e, zariadenie e, sluchadla. Musím použiť zariadenie pana Webera, ale to je vedľajšie podstatná vec. Chápem, že je dobré, že Američania chcú rokovať, ale títo rokovania nebudú jednoduché. A preto si myslím, že bolo by dobré, aby sme mali veľmi konkrétno angažované stanovisko, s ktorým vstúpime do rokovania pokiaľ by sme e, e, s želaním kompromisu pristupovali k rokovaniam, malo by sme dosiahli a z tohto hľadiska podporujem to, čo povedala pani Plečert, aby v návrhu mandátu e, Máme totiž trochu sklamanie, že nie sú dostatočne vysvetlené konkrétne body Ehm, stále mám e, veľké pochybnosti e, ohľadom toho, či naozaj e, SWIFT nedokáže vysortovať určité údaje. Každá banka dokáže jednotlivé údaje o konkrétnych klientoch vyhľadať. Podľa mňa to by nemal byť veľký technický problém, aby firma ako SWIFT to nedokázala, aby sme nemuseli hromadne odovzdovať údaje Spojeným štátom. A E, konkrétne kritické poznámky e, Európskeho parlamentu podľa mňa sú správne. Musí byť jednoznačné, že e, pokiaľ konkrétna dohoda bude iná v porovnaní s tým, čo sme zamietli, potom by sme to mohli akceptovať. To by nebolo smiešné. Ako predtým, stále nie je jasná otázka odovzdávania údajov. Naozaj Musíme všetky naše údaje e, odozdovať Spojeným štát, štátom, bez toho, aby sme to predtým nejakým spôsobom prefiltrovali, pokiaľ ide o jednotlivcov. A pýtala som sa na to v Spojených štátoch, pokiaľ ide o konkrétne údaje, údaje jednotlivcov alebo jednotlivých organizácií. Potom by e, e, platila dohoda o právnej pomoci E, to funguje trochu, dlhšie to e, e, trvá, ale funguje to. Ale v prípade, že použijeme systém ako SWIFT, potom tam nejde iba o odfiltrovanie údajov jednotlivcov. Aj tento bod si potrebujeme vysvetliť. Otázka ukladania údajov, keď máme tisícky údajov a potrebujeme iba tri z nich, no za všetko to sa bude ukladať 5 rokov, za akým účelom. Aj toto si musíme vysvetliť E, pretože e, počas týchto 5 e, rokov sa to môže použiť na akýkoľvek účel, alebo to sa obmedzí konkrétnymi aplikáciami. A otázka dozdávania údajov v tretím štátom je tiež problematická. Pokiaľ ide o uznávanie, to je v poriadku, ale keď je niekto podozrievaný z teroristickej činnosti, to je v poriadku, ale musíme odovzdať takéto údaje tretím štátom, existujú e, viaceré tretie štátov. Myslím si, že v našom mandáte by sme to mali nejakým spôsobom vymedziť. A takisto je otázka právnej istoty. To je veľmi dôležité hľadisko, ktoré si potrebujeme vysvetliť. Podľa možnosti by sme mali posúvať tretím štátom čo najmenej údajov. Potom by sme mali e, podstatne menej problémov z hľadiska právnej istoty e, v prípade prenosu takýchto údajov. Ďakujem. Pani Enfeld. Ďakujem, pán predseda. V zásade povedali všetci, i keď, teda všetko bolo povedané, i keď nie všetkými. Takže niektoré veci budem opakovať, i keď e, inými slovami. A budem pritom mať na zreteli aj závery, ktoré budú mať dopad aj na rachovanie o PNR, i keď je to iná kapitola. Tu súhlasím s pánom Kerkelom. V podstate aj pani Sipel o tom povedala. Je to otázka primeranosti, ak by som to trocha zjednodušila. Američania hľadajú uh, ihlu a my im posielame celú kopu sena. To nie je potrebné, je to neprimerané. A, e, a mali by sme mať e, na zreteli, že nie iba Američanov. Napríklad uh, v otázke PNR E, máme stále viac e, štátov, nielen Spojené štáty, nielen Kanadu a Austráliu, je to Korea, Indie, e, Saudská Arábia, ktoré budú požadovať zasielanie údajov PNR a viem si predstaviť obdobný prístup aj v prípade finančných údajov. Toto musíme mať na zreteli, keď vytvárame určitý precedens. Aj my sa nazdávame, že odfiltrovanie požadovaných údajov, vyhľadanie tejto ihly nebolo možné a práve z tohto e, e, hľadiska posielali sme všetky údaje, ale teraz sa ukazuje, že je to otázka e, financí. SWIFT hovorí, že nechce to robiť, nie je to naša úloha, naozaj je to tak. Taktiež tvrdia, že je to veľmi nákladné, ale podľa mňa mali by sme odfiltrovať takéto údaje priamo v, spo- e, v Európskej únii a tento princíp by mal platiť v prípade odovzdávania akýchkoľvek údajov, či už finančných, PNR, alebo nejakých telekomunikačných údajov, čohokoľvek. Ide o otázku, ktorá nie je možno, že totožná, ale je porovnateľná s otázkou pušpu ťahať alebo e, e, odovzdovať. To znamená, že odovzdávame e, Američanom e, právo prístupu do rezervačných systémov. E, to, urobíme to isté aj v prípade finančných systémov, alebo po, položím inú otázku. Poskytnú Američana nám svoje hesla právo prístupu? Nie a majú e, pravdu. A nemali by sme my umožňovať to iným. A napokon ohľadom rokovanie naozaj budú zložité. Ale prečo to za každým opakujeme? V tomto prípade, za týchto okolností, Američania o niečo e, e žiadajú. Takisto aj v budúcnosti iné štáty budú od nás niečo požadovať Prečo vždy hovoríme, že to bude veľmi zložité? Naša jediná misie spočíva v tom, aby sme e, bránili záujmy vlastných občanov a samozrejme udržovali dobré vzťahy s priateľmi a spojencami ale nemali by sme vstupovať do rokovaní e, s predstavou o tom, že to budú e, zložité rokovanie. Budú zložité aj pre opačnú stranu. A čo je tu kľúčové, je to otázka proporcionality, primeranosti. Mali by sme pridávať tomu podstatný väčší výraz, pokiaľ ide o negociačný mandát. Dvor, e, výra, e, význam, pokiaľ ide o negociačný mandát. Grazie, presidente. Yo creo que... Ďakujem, predseda. Ja sa domnievam, že toto je veľká diskusia, ktorá v skutočnosti len začala v Európe, pretože pokiaľ ide o ochranu údajov, toto už je úzko spojená nielen s terorizmom, ale takisto aj s organizovaným zločinom a takisto aj so všetkými cezhraničnými formami zločinnosti. Takže toto je diskusia, ktorá bude ešte pokračovať. E, v skutočnosti je fakt, že s týmto novým mandátom teraz vstupujeme do zásadných e, tém, ale budeme musieť ešte pracovať na týchto zásadných témach, pretože nie je to len spojené s PNR, ale e, sú tu ďalšie témy, ktoré vlastne nám musia byť spojené s určitými zárukami. Eh, Nie len to, čo analizujeme teraz v parlamente. Preto sa domnievam, že toto je veľká diskusia a takisto, že musíme skombinovať eh, alebo rozdeliť, eh, čo je sloboda a čo je bezpečnosť. My, ktorí sme trpeli v krajine veľké teroristické činy, Eh, nemyslím také tie masívne teroristické akty, nemyslím len také maličké eh, teroristické útyky, ale veľké teroristické masakre a preto pre nás to môže spôsobiť eh, paniku medzi obyvateľstvom a vtedy vlády trošku neprimerane časkrát zasahujú s tým na základe toho pocitu tej paniky obyvateľstva. A to je niečo, čo by sme mali takto aj zakomponovať a zohľadniť pretože nemôžeme vytvoriť mechanizmy ani programy, keďže nemáme žiadnu predbežnú potrebu to urobiť. Pretože ja sa domnievam, že tu i tento pôvodný problém je problém uh, prerozdelenia. Je to vždy problém uh, toho, že ten program je neproporčný. V prípade USA uh, e, to je otázka masakru. Um, dvojčiek 9. Eh, septembra určité záruky, ktoré trvajú roky. A pretože v tej chvíli nebolo niečo účinné, aký zmysel má teraz to, aby my, alebo teda USA, sa zmenili na nejaké si legendárne eh, legendárny štát, ktorý bude riešiť všetky teroristické činy na svete. Však my nie sme schopní E, zabezpečiť naše vlastné nástroje, keď existuje terorizmus v EÚ. My nemáme náš vlastný systém predchádzania takýmto činom. My nie sme schopní práve stanoviť systém, ktorý by bol vhodný bojovať proti tomuto, proti tejto hrozbe. Toto je tá hlavná diskusia. Preto sa domnievam, že SWIFT vyhľadávania údajov by mal byť zabezpečený, nemal by to byť policajná alebo súdna vec, ale keď budeme potrebovať individuálne identifikáciu nejakej osoby, tak to nie je možné, aby to robila, e, nemôže to robiť nejaká e, firma, ktorá by e, vyhľadovala tieto údaje. Toto je veľká diskusia a my musíme poprvé sa zamyslieť nad tým, že program alebo nástroj, ktorý sa vytvorí, musí byť naozaj proporčný, aby teda tieto ochrane, teda tieto údaje boli chránené ale ten rozmer alebo ten priestor je taký, to si musíme uvedomiť, i, ktorý je ohrozený určitou hrozbou a nemôže to byť len súdny priestor. V spolupráci s uh, Spojeným štátom americkým. Pán Folto vie, že ide o systémy, ktoré sa zaoberajú predchádzaniami uh, takýmto údom. Časokrát sa vlastne zaoberáme osobami, ktoré sú len podozrivé. Aby to bol podnik, e, ktorý by toto zabezpečoval. V žiadnom prípade to nemôže byť a preto chcem zdôrazniť v mojom príspevku, že možno by sme mohli pokračovať v tejto práci v rámci e, smernice o praní špinavých peňazí, pretože práve táto, e, tento podnik zabezpečovania týchto informácií nie je zapracované do tejto smernice. Ak by boli zapracované do smernice ako povinné subjekty, ktoré by mali poskytovať tieto informácie, tak budú musieť ich poskytovať, ale tie informácie musia vychádzať najprv eh, z toho, aký je ten rámec, ktorý si tu stanovíme. A práve toto je ten rámec, ktorý nám môže zabezpečiť ochraňovať eh, údaje. Takže my musíme naozaj vyhlásiť, či budeme mať viac ako 10 miliónov eur. Ako náhle niekto vloží 10 miliónov eur a viacej do banky, tak ho musíme identifikovať práve v tomto priestore, teda o, smernica o praní špinavých peňazí. To je, myslím si, že ten hlavný, podstatný rozmer, kde potrebujeme medzinárodnú spoluprácu na základoch, ktoré by boli homogénne. A teda skupiny finančnej e, akcie už pracovali na medzinárodnej e, scéne, aby boli e, ich e, informácie vzájomne vymieňané a toto by sme mali práve zapracovať. Okrem toho, bolo by potrebné pokročiť aj vpred, pretože nie je to dostatočné, aby každý členský štát a v Španielsku, mojej krajine, my sme v tomto pokročili vpred, pretože sme mali teroristické masakre. Mali sme službu, a teda máme službu predchádzania praniu špinavých peňazí, kde prokuratúra, e, súdy, policia, e, štát, e, dokonca aj zástupcovia administratívy, ako aj finančných nich spoločne pracujú práve na tomto. Avšak neexistuje žiaden európsky nástroj, ktorý by niečo takéto zabezpečoval na európskej úrovni. Niekedy sme nad tým hovorili, že by bol taký recipročný nástroj, ktorý by bol podobný s takýmto programom vyhľadávania informácií, pretože to bola hlúposť, pretože keď nemáme momentálne taký o, tú takú hrozbu, tak o, e, si povieme, že nepotrebujeme niečo takéto, ale v podstate my v realite nevieme, že či takáto hrozba existuje, ale my ako zastupcovia parlamentu sme zodpovední za to, aby niečo takéto bolo vymyslené. Ďakujem. Ďakujem, pán Buzutil. Thank um, Ďakujem, pán predseda. Tenevý spravodajca CPP dnes nemohol prísť a preto vystupujem v jeho mene. Najprv by som chcel eh, povedať pozitívnu poznámku. EPP sa nazdáva, že eh, sa zobralo ponaučenie z toho, čo sa udialo počas ostatných eh, týždňov a mesiacov. A preto pozitívne vnímame tú skutočnosť, že komisia je podstatne viac pripravená e, e, spolupracovať s našou inštitúciou, tak ako sme to očakávali. Samozrejme si vážime to, že komisia okamžite e, nás osloví hneď ako bude schválený negociačný mandát. Druhá pozitívna poznámka spočíva v tom, že podľa nás sa uberáme správnym smerom po vecnej stránke Ehm, berieme na vedomie, že komisia sa statoznila s viacerými e, pripomienkami, na ktorých e, e, trval parlament, najmä v uznesení. Napriek tomu chápeme, že problém je v detailoch a práve tu sa rozprudila politická rozprava. My ako inštitúcia chceme niečo znamená z hľadiska dopadu e, týchto rokovaní, pán Folt. A chcel by som sa pripojiť k viacerým poznámkam predrečníkov, najmä e, pána Lambrinitisa a Sofie Indelfinit, pokiaľ ide o e, hromadné, hromadný prenos údajov. Nehovoríme o obmedzení redukcii dávkových prenosov, chceme sa vyhnúť predovšetkým takémuto hromadnému prenosu údajov. A je to kvantový skok z politického hľadiska v tomto smere. A práve to chce povedať naša politická inštitúcia. Chceme sa vydať touto cestou a túto otázku by som chcel položiť komisii. E, pre nás ide o kľúčovú záležitosť. Samozrejme, podstatne lepšie pocit by sme mali, keby orgány e, USA, ktoré by pracovali e, s agentúrami ako Europol, e, pokiaľ ide o výmenu informácií. Nechceme mať, aby orgány Spojených štátov mali bezprostredne dočinenie so SWIFTom v otázke informácií, ktoré sa E, ukladajú na územie únie. To znamená, že otázka e, e, dávkových prenosov údajov je veľmi dôležitá a tu by som sa chcel pripojiť k predrečníkom. Otázka oprávnych, teda nápravy. Tu by sme chceli mať posledne viac informácií ako to, čo sme dostali doteraz. Najmä, aké práva má jednotlivec, ktorý má dočinenia s e, osobnými informáciami, či práva týchto jednotlivcov budú rovnaké ako v prípade e, amerických protiažkov. Čiže záverom, otázka mm, e, lehoty je pre nás kľúčová. Chceme mať dohodu, aby bola dosiahnutá čím skôr ale jasne vyplýva z našej rozprave, že nechcem, nechceme mať dohodu za akúkoľvek cenu. A v tomto smere by sme chceli e, odovzdať našu podporu e, pani spravodajkyni, podotýkam to, a e, mali by sme sa uberať tým smerom, ktorý navrhuje a napokon si myslím, že dôveryhodnosť komisie, ide teraz o dôveryhodnosť komisie. Komisia má veľkú zodpovednosť v týchto rokovaniach a musí zabezpečiť, že dosiahne výsledok, ktorý je dobrý pre Európsku úniu z hľadiska vedenia medzinárodných rokovaní. A práve v tomto smere by som chcel jasne povedať, že Európsky parlament, najmä ten, náš výbor, bude vo svojom prístupe konstruktívny. Ďakujem. Ďakujem, pán Posutil. Predtým, ako dovzdám slovo pánovi spravodajcovi, pani Henis e, Plašert, e, vypočíme si názor predsedníctva. Takže nech sa páči. Predsedníctvo by chcelo sa vyjadriť k tejto diskusii nejaký príspevok pani Hillera, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predsedníctvo sledovalo s veľkým záujmom túto diskusiu. Dodatočná informácia, ktorá tu môžeme byť spomenutá zo strany eh, rady, je eh, to, že je to vlastne diskusia tu prebiehala vo februári eh, podobná diskusia na rade Čaj. Viacerí súhlasili s tým, že je naozaj vhodné, aby sme pristúpili k vypracovaní novej dohody. Tento nový scenár, ktorý máme k dispozícii, má hlavný cieľ, ktorý treba dosiahnuť, a to, aby e, sme zabezpečili súlad tejto otázke s parlamentom a s komisiou. Pokiaľ ide o odporúčanie, otvoriť rokovania, čo e, schválila e, Rada 23. marca Predsedníctvo už začalo na základe tohto rozhodnutia ten proces, ktorý by nás mal viesť k tomu, aby sme schválili na základe odporúčania komisie, ktorá vo všeobecnosti, ako som už spomenul, spomenul problémy, ktoré tu boli tiež spomenuté a ktoré sú poznamenané a ktoré určite obsahujú značné vylepšenia odrážajú práve znepokojenie, ktoré tu vyjadrilo parlament, tak ako to bolo spomenuté. Takže e, snažíme sa čo e, najskôr začať e, s týmto procesom diskusí a budeme sa snažiť čo najviac pozorne vypočuť otázky, ktoré boli spomenuté práve v tejto diskusii a ktoré parlament naďalej nám kladie, aby sme čo najskôr dospeli k tomuto cieľu, ale ako som už povedal, je to cieľ, ktorý musí rátať so zárukami a výsledkom, ktorý by mal byť uspokojivý pre všetky spomenuté inštitúcie. Takže to toľko vám môžem povedať v tejto chvíli a ako vám už bolo povedané, myslím, že to je zásadné. Náš postoj je, odráža teda eh, maximálnu otvorenosť voči parlamentu ako inštitúcii, ktorá musí byť zapracovaná do tohto procesu, ako aj ostatné inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem. Views, Takže ukončím výmenu názorov a odovzdám slovo e, pani spravodajkyne Denín. Nuž, ďakujem. Môžem iba podotknúť, že komisia musí rozlišovať medzi zásadnými otázkami politické povahy a tie musí rozhodovať e, e, Rada, komisie, nie Spojené štáty a musí rozlišovať medzi E, krátkodobými e, e, obmedzeniami implementácie predpokladanej dohody medzi nami. Ako povedali viacerí kolegovi, princíp proporcionality a nutnosti sú pre nás dôležité. Odovzdávanie hromadných údajov nie je možné napraviť opatreniami dohľadu, pretože to znamená porušenie základných ustanovení zákona ochrany údajov, dokonca aj nový mandát. A samozrejme vítam tú skutočnosť, že tento mandát e, rieši mnohé naše výhrady. Zároveň musím povedať, že aj pri tomto novom mandáte e, hovoríme o 90 miliónov údajov odovzdovaných mesečne. Toto nie je e, výmena jednotlivých údajov, je to hromada odovzdovania údajov a musíme jasne povedať komisii a rade, čo všetko očakávame v rámci spolupráce na účele boja proti terorizmu. Otázka odovzdovanie hromadných údajov zostáva veľmi zložité. Stále e, e, odovzdávame e, našu proteroristickú politiku v tretej krajine, robíme ju dodavateľským spôsobom. Takže som konstruktívna. Viem, že máme málo času, ale zároveň sa nazdávam, že ide o vec, ktorá komisie nevyrieši e, poč- rada počas nasledujúcich e, e, týždňov. A taktiež odpoveď na otázku, či budeme mať rovnaké práva ako americké občania. A tu by som chcela vedieť presne, o aké konkrétne práva ide, aké konkrétne práva budú mať európske a americkí občania pretože ide o, o zabezpečenie práva na E, administratívnu inú e, nápravu, nediskriminačnú nápravu. Máme niečo explicitne povedené, o aké konkrétne práva ide. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán Fall. Well, Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vaše poznámky, otázky. Pokúsim sa zodpovedať. E, tieto otázky veľmi stručne Samozrejme s tou podmienkou, že definitívne odpovede nebudú známe, kým nezískame e, náš mandát a neukončíme úspešne rokovanie, nebudete mať pred sebou dohodu. E, a potom vás požiadame o vyjadrenie súhlasu, prípadne zamietnutie tejto dohody. Čiže neviem predvidať všetky možnosti. Zatiaľ nie. Druhá všeobecná poznámka. Samozrejme, v rámci rokovaní v rade, v rade a počas rokovaní zohľadníme všetky vaše pripomienky a urobíme všetko, čo je v našich sílach, aby sme vám e, predložili e, dohodu a to čím skôr e, takú dohodu, s ktorou dúfame, že budete súhlasiť. Samozrejme, s prehľadnutím na všetko to, čo ste povedali dnes alebo inakedy, čo sa týka vašich E, zásadných postojov. Samozrejme ide o nové rokovanie podľa novej zmluvy. A sú tu viaceré rozdely. Dúfam, že pán Lambrinitis má pravdu v tom zmysle, že dobrá vôľa na strane americkej administratívy bude väčšia ako predtým. Dúfajme, že takto e, e bude. E, na našej strane e, ide o novum v dvoch hľadiskách, čiže bude rokovať komisie, tak tomu nebolo v minulosti. Tým e, nechcem minimalizo- minimalizovať našu dohodu, pokiaľ ide pomoc predsedníctvu, ale predtým rada neposkytla e, súhlas a predtým o tom rokovala rada za pomoci komisie. Nechcem sa nejakým spôsobom od toho abstrahovať, e, e, stojím pr, e, pri tom, čo sme robili v minulosti, ale teraz to máme na starosti my. A budeme rokovať v mene novej komisie a táto komisia veľmi jasne si vypočula to, čo ste jej povedali e, hneď na začiatku svojej činnosti. Po druhé, aj vy sa tohto zúčastňujete určitým spôsobom a tak tomu nebolo predtým Správne je to, že okamžite e, ste o tom informovaní a napokon musíte s tým viedeliť súhlas, prípadne to zamietnúť. zamietnúť. A keďže to vieme, a keďže budeme e, pravidelne predstupovať e, pred vás, aby sme vás okamžite informovali, budeme to mať na zreteli ešte viac ako predtým, budeme musieť zohľadňovať vaše stanoviská. Čiže váš vplyv na tento proces je obrovský už keď e, e, e, e nie e, teda, pretože v konečnom dôsledku musíme, musíte to akceptovať. A bolo by hlúpe, keby sme vám prezentovali dohodu bez určitej istoty alebo predpokladu, že to budete považovať za prietené. Čiže práve v tomto smere budeme rokovať. Nechcem sa braniť, keď hovoríme, že budú rokovanie zložité, nepochybne budú pre jednu aj druhú stranu a dúfam, že napokon zaslúžime e, e, vašu dôveru ako e, osoby, ktoré rokujú v mene únie. A napokon všeobecná, posledná všeobecná poznámka predtým, ako sa budem venovať konkrétnym pripomienkam. A nehovorím to e, e, polemicky. Vôbec nerobíme protiteroristickú politiku subdodavateľským spôsobom. V súčasnosti ide o celú sieť e, medzinárodnej spolupráce na rôznych úrovniach medzi rôznymi inštitúciami, my robíme niečo pre niekoho a iní robia to pre nás. Je pravda, že nemáme ešte systém PNR, e, navrhujeme takýmto systém, nemáme ešte systém TFTP, je pravda, že e, údaje z roku e, v septembri sa to stalo v Spojených štátoch, ale zahynuli tam aj viacerí Európania a mnohé naše krajiny majú bezprostredné najnovšie skúsenosti s hromadným terorizmom ako sme to pripomenuli pred chvíľou. Takže myslím si, že bolo by nesprávne, keby e, sa tu hovorilo naozaj o protiteroristickej politike e, uskutočňovanej subdodovateľským spôsobom. Američania niečo vyvinuli a informácie to sú suroviny pre mnohé policajné protiteroristické zložky a podobnú činnosť a preto e, výmena informácií E, či už e, v rámci našich hraníc alebo výmena s inými štátmi, je a zostane veľmi e, dôležitým prvkom protiteroristickej politiky aj do budúcnosti. A teraz konkrétne poznámky. Pane Albert, 5 ročné lehota na uchovanie údajov. To sme prebrali z legislatívy o, o, o boju proti legalizácii e, prostriedkov stresnej činnosti. Nepovažujeme túto lehotu za neprimeranú. E, e, vychádzame pritom to, čo vieme o tých lehotách, počas ktorých informácie zostávajú užitočné z hľadiska možných šetrení, protiteroristických šetrení. Ale vypočuli sme si vás a, a takisto, ako v prípade iných e, poznámok, budeme rokovať veľmi pevne, tak ako je to vôbec možné, aby sme minimálne, e, maximálne obmedzili e, prípadné problémy. Samozrejme, e, máme na zreteli príslušné zákonné ustanovenie zmluvy a rozhodnutie súdneho dvoru, judikatúru národných súdov a som presvedčený, že napokon, ak e, dohodneme e, takúto dohodu a rada bude považovať za vhodné predstúpiť e, pred parlament. Urobíme to v prípade, ak to bude zabezpečovať za dodržovanie základných práv, zákonov, ustanovenie ochrany údev a podobne. Savros Lambrinidis, povedali ste o dobre vole, dúfajme, takže úloha parlamentu je väčšia ako v minulosti a strana, ktorá vedie rokovanie na našej strane, sa mení a vstupujeme do rokovaní e, e, s novým čerstvým pohľadom, pokiaľ ide o podmienky, v ktorých e, pôsobíme. A samozrejme, všetko, čo tu odznelo, sme si vypočuli a dúfam, že to pochopili aj vo Washingtone. Otázka dávkového prenosu údajov Viacerí ste e, sa o tom zmienili. Samozrejme je to zložité. Nepochybne bolo by lepšie, keby sme mali systém, pri ktorom Američania by povedali, že nás zaujímajú e, následovné údaje z týchto dôvodov e, o konkrétnych osobách a chceme práve túto ihlu nájsť. Nech to bude čokoľvek. Avšak Systém, existujúci systém e, aj e, činnosť e, SWIFTu a program vyhľadovania finančných prevodov teroristov neumožňujú takéto jednotlivé detaily detailné hľadanie. Čiže je tu prvok kopisena, takisto ako je v prípade PNR a iných systémov, kde E, hovoríme o určitých množstvách údajov. Samozrejme, môžeme to spresňovať, ale odozdávajú väčšie objemy údajov, aby e, sa mohli analyzovať, alebo v prípade e, smernice o, o uchovaní údajov. Údaje sa uchovávajú v hromadnom veľkom množstve, aby boli k dispozícii počas určitého obdobia na určité predpísané cieľe. Tak funguje systém, nemyslím si. A Nechcel by som, aby to bolo určité nedorozumenie. Podľa mňa nie je možné e, zmenšiť e, e, túto kopu sena na nulu, aby zostala tam iba ihlička. Ale vstupujeme do týchto rokovaní s tým, že jasne sa uvedomujeme, že to veľmi znepokojuje aj vás, aj nás. A budeme sa snažiť zredukovať objem týchto údajov e, e, predpokladaných e, zbytočných údajov, aby to bolo minimálne s tým, aby sme ubezpečili vás, že okrem ostatných záruk takéto údaje sa nebudú využívať na nejaké iné účely. Čo je ešte dôležité, čo tu treba povedať, je to, že táto kopa sena okrem samotnej ihličky zostáva anonimná a, a uzatvorená a sa nevyšetruje s výnimkou konkrétnych cieľov alebo šetrení, vyšetrení jednotlivých e, osôb alebo skupín osôb. Nedochádza k tzv. data miningu, e, e, analýze údajov na iné účely ale systém e, e, SWIFTu e, e, e, funguje tak, že existuje americký server pre americké údaje, existuje európsky server pre európske údeje, ale zvyšok sveta sa sám rozhoduje, kde umiestní vlastné údeje. To znamená, že ľudová e, Ruritánska republika povie, že ja budem uchovať svoje údeje v Európe alebo v Spojených štátoch Dostatočne veľa sa uchová mimo Spojených štátov na, americkom, na európskom servere. servere. Čiže ak príde požiadavka zo Spojených štátov, ktoré e, vychádza na rámec údajov, ktoré sa uchovávajú mimo Spojených štátov, príde k nám. A tu e, vzniká tento problém. Požadujete, aby to bola povinnosť požadovať e, e, schválenie únie ex ante predtým, ako e, nejaké údaje TFPD sa odovzdajú tretím štátom. Zobral som si to na vedomie. To je naozaj problém, kde si viem predstaviť, že rokovanie nebudú jednoduché. Ale čo sa tu deje? Vo väčšine prípadov TFPD UDTFPD sa pridávajú k ďalším údajom a to môže e, e, spôsobiť záujem o e, vyšetrenie konkrétneho jednotlivca. A práve takéto údaje, ktoré v rámci bežnej spolupráce proti teroristickej spolupráce medzi štátmi, či už prostredníctvom E, spravodajských agentúr alebo organizácií, ktoré zabezpečujú práva. Takéto e, náznaky e, sa môžu vymieňať medzi Spojenými štátmi a tretimi štátmi. Takéto údaje môžu obsahovať nečasté FPD a nepochybne za, v každom prípade to bude rôzne aká časť e, e, e, e, konkrétnych informácií pochádza z údajov DP. A za týchto okolností požadovať predbežný súhlas Európskej únie s tým, čo Američania považujú za bežnú spoluprácu, medzinárodnú spoluprácu, či už s našimi inštitúciami alebo inými inštitúciami v boji proti terorizmu. Nuž, tu môžem povedať, že zobral som si to na vedomie, budeme o tom diskutovať a podáme vám e, v náležitom čase správu pani Zipov. Áno, veľmi dobre chápem, že treba odozdovať e, minimálny objev údajov a je to nepochybne aj náš zámer v týchto rokovaniach a dúfam, že napokon vám vyhovieme ku kolegyni, ktorá je pri mne. Samozrejme, proporcionalita je e, kľúčový e, prvok. Vo všetkých prípadoch ide o myšlienku a dúfam, že to je jasné tým, ktorí e, si prečítajú návrh mandátu. To by malo byť základom všetkého. Ide o e, právny štát, ide o nevyhnutnú súčasť našej činnosti. Takže áno, Nebudeme vám predkladať niečo, čo by ste mohli považovať za neprimerané. Pán Buzutil, áno, zobrali sme si z toho ponoučenie. Áno, samozrejme, problém e, spočíva v detailoch a detaily e, vzniknú iba e, v konečnej dohode, ktorá vyplynie z našich rokovaní, ale nikto na našej strane nemá pochybnosti o tom, čo vás znepokojuje. A je e, e, jasné, čo očakávate e, uvidieť v konečnej definitívnej dohode. Chcete mať viac informácií o nápravných, opravne, opravných napatreniach. Samozrejme, hovoríte o tom, že nechceme mať dohodu za akúkoľvek cenu, chápeme to. Otázka nápravy je ďalšou kľúčovou záležitosťou E, vychádzame z jasnej premisy e, o tom, že Európania e, musí mať rovnaké zochádzania ako Američania v Spojených štátoch a že základné práva Európanov, našich občanov a mimochodom ochranou to nie je určitý súbor opatrení, je to základné právo, nerokujeme to, nevymeniame to za niečo, rokujeme o niečom, čo splňa E, takéto e, principiálne požiadavky, to musíme mať na zreteli. Budeme trvať e, na tom, aby zásadné princípy, teda že ľudia majú právo žiadať v súde nejakú nápravu proti správnemu rozhodnutiu, to sa musí dodržať. Vieme, že sú tu určité komplikácie, najmä pokiaľ ide e, o e, e, zachovanie súkromia v Spojených štátoch, to je diskriminačné. Myslím si, že ani Američania, americkí priatelia nemajú pochybnosti o tom, že tento problém treba náležite vyriešiť. Dokážeme to vyriešiť do leta? Nož, nemôžeme samozrejme zmeniť legislatívu, ale môžeme očakovať, že naši americkí kolegovia E, e, povedia, že chápu náš problém a poskytnú e, akýmkoľvek spôsobom zabezpečia Európanom možnosť napadnúť v súde bežnou cestou, ako to očakávame v právnom štáte, v demokratickom systéme, napadnúť použitie alebo zneužitie svojich údajov, ktoré boli poskytnuté v ich mene. Ospravedlňujem sa, že som hovoril príliš dlho Dúfam, že som zodpovedal hlavné otázky. Ide o nový začiatok, o novú zmluvu, o nové politické prostredie, ktoré ste vytvorili. Nemáme o tom pochybnosti. Dúfame, že mandát bude schválený, poskytne nám jasné usmernenie a budeme e, mať e, e, na zreteli paralelný politický mandát, ktorý vyplne z vašich diskusí, pretože vieme, že v konečnom dôsledku musíme vám poskytnúť niečo, s čím budete súhlasiť. A budeme rokovať v dobrej viere. Na tomto základe ďakujem. You, Fall, all... Ďakujem, pán Fall, za všetky tieto informácie a za ochotu, ktorú ste preukázali spolupracovať s nami. Pán Alvach, nech sa páči. Krátka otázka pre nás tu na výbore. Chcel by som sa opýtať eh, možno právnej služby, aby nám dala možnosť opýtať sa na stanovisko Európskeho súdneho dvora ohľadne mandátu a rozsahu v otázkach zmluv pred tým, ako sa dostaneme na koniec eh, dohody, pred pretože nemyslím si, že je nevyhnutné alebo vhodné čakať do konca rokovaní na to, aby sme mali stanovisko e, Európskeho súdneho dvora na rámec. Takže chcel by som vedieť, či existuje možnosť, pretože v konečnom dôsledku sa budeme musieť ponáhľať, budeme sa musieť rozhodnúť veľmi rýchlo a je veľmi dôležité, a je to aj naša zodpovednosť v rámci Lisabonu chrániť e, našu, náš ústavný rámec. Poznamenávame si tento bod. Bolo to navrhnuté pánom Albrechtom. Je tu právne ustanovenie v zmluve o, v tomto ohľade samozrejme. Článok 218 odsek 11, takže mali by sme si vypočuť právnu službu. Pán Perilo, Máte k tomu nejaké pripomienky? Uh, thanks, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Ako ste už spomenuli, v zmluve sa nachádza konkrétne ustanovenie, článok 218, odsek 11, ktorý dáva Európskeho parlamentu možnosť opýtať sa Európskeho súdneho dvora na stanovisko k dohode, ktorá sa plánuje a či tu ide o takúto dohodu, ktorá sa znovu otvára, či tu ide o takúto dohodu v súlade s judikatúrou súdneho dvora. Možno by som dal môj osobný názor na tomto mieste, že by nemali byť potiaže v zvažovaní tejto možnosti v tomto štádiu pre stanovisko súdneho dvora ohľadne kompatibility tejto dohody so zmluvou. Ale toto je samozrejme politická voľba. Čo sa týka právnej možnosti, právny základ sa v zmluvách nachádza a je na parlamente alebo na každom členskom štáte i na komisii, aby prezentovala takéto stanovisko. Ďakujem za túto radu. Sme pripravení zvážiť to a vziať na vedomie. To je na teraz všetko. Do, na do, dopludne sme všetko pokryli. Časť programu, ktorú sme plánovali na dnes dopoludne, čiže koordinátori tu ostanú v tejto miestnosti aby sme mohli mať zasadnutie koordinátorov, schodzu koordinátorov. Najprv pán Fol dá správu o transatlantickom dialogu a potom zvyšok programu schôdza koordinátorov a naše zasadnutie bude pokračovať 4.30 popoludní po plenárnom zasadnutí e, Európskej rady. Takže máme prestávku do 4.30 popoludní. Ďakujem.